Eh, útorok v zmysle článku 74 rokovacieho poriadku parlamentu sa eh, zúčastním na podpise právnych, eh, piatich právnych aktov, ktoré boli prijaté v riadom konaní. Názvy sú tiež uvedené v zápisnici z tejto schôdze, názvy tých piatich právnych aktov.